prítomný. A po tretie, pokúsim sa teraz trošku naťahovať čas, aby sa k vám dostala e, e, vaša hlasovacia karta. Písomné vyhlásenie 0, 07, nie, opravuje sa pán predseda. Písomné vyhlásenie 007, 007 2012, ktorú predložili poslanci Kačmarek, Badia i Kučet, Gáler, Grés a Fiona Hall k téme rozvoj vzdelávania a aktívne globálne občianstvo získalo potrebný počet podpisov. To znamená, že mysle článku 123 rokovacieho poriadku sa pošle adresátom a bude zverejnené v rámci schválených textov tejto schôdze. A v zápisnici sa objaví zoznam, ktorý podpísal toto vyhlásenie. A teraz má slovo pán Kačmárek. Dámy a páni, v mene iniciátorov by som sa chcel poďakovať za podporu tohoto písomného vyhlásenia. Vzdelávanie je veľmi dôležité a je veľmi prospešné, že ste to podporili. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí boli zapojení do tej iniciatívy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kačmarek. Písomné vyhlásenie 0010 z roku 2012, ktorá sa týka zavedenia Európskeho dňa remeselne vyrábanej zmrzliny.